Pán predseda. Dobré ráno, kolegové. Dobré ráno, kolegovia. je správa, kterou předkládá pan Kutaš. Je to vý... Prvým bodom programu je správa pana Kutaša, výročná správa z Európskej investičnej banky za rok 2009. Dobre, by som chcel medzi nami privítať tiež prezidenta Európskej investičnej banky pána Filipa Majstata, ktorý sa zúčastní rozpravy. No a na úvod dostáva slovo náš spravodajca pán Kutaš na 4 minúty. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule președinte Maistat, domnule comisar. Ďakujem pekne, pán predseda Júci, vážený pán prezident banky, vážený pán komisár, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Prezentácia tejto výročnej správy EIB za 2009 je súčasťou demokratického procesu, ktorý sa každoročne opakuje. Súvisí to so zodpovednosťou EIB voči Európskemu parlamentu. Tento proces je pravidelný, ale v žiadnom prípade nie banálny. Pre budúcnosť Európskej únie je potrebné zdôrazniť 4 body. Lisabonská zmluva je už v platnosti a vďaka tomu sa EIB stala nástrojom aj na podporu zahraničnej politiky EÚ. EIB je rovnako dôležitým partnerom, pokiaľ ide o zvyšovanie dynamiky hospodárstva EÚ. V tejto súvislosti by som rád poďakoval kolegom za všetko, čo urobili na vylepšenie mojej správy. Rovnako sa chcem poďakovať zamestnancom EIB, hlavne pánovi Majštatovi osobne a jeho námestníkovi. Všetkých nás zaujíma, to, ako budú riešené pôžičky EIB, a ako sa bude pristupovať k akumulovanej zadlženosti členských štátov. Potrebné sú investície do školstva, infraštruktúry, energetiky a zdravotníctva. A na tieto problémy je potrebné dať európske odpovede, európske riešenia a Európska investičná banka tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. V tejto súvislosti by som rád uviedol dva príklady konkrétneho povzbudenia hospodárstva EÚ zo strany EIB. Hlavne ide o pôžičky pre malé a stredné podniky a o projektové pôžičky 90 všetkých podnikov v EÚ predstavujú právne, práve malé a stredné podniky. Keď do nich budeme investovať, tak automaticky podporíme rozvoj výskumu a vývoja na našom území. V období 2009-2010 EIB poskytla malým a stredným podnikom pôžičky vo výške vyššej než 7,7 miliardy eur, teda je to výška presahujúca ročný cieľ. Tiež bol vytvorený nástroj na financovanie. Tento predstavuje 200 miliónov eur a znova ide o nástroj pre malé a stredné podniky vo forme mikroúverov. Hovoríme ale o postupe na získanie takýchto prostriedkov EIB. Tiež je dôležité hovoriť o postupoch na výber finančných sprostredkovateľov. Všade je potrebná transparentnosť. EIB musí poskytovať konvergenčným regiónom technickú podporu a financie, tak aby tieto mohli lepšie absorbovať európske prostriedky, ktoré sú pre ne určené. Ďalej by som chcel načrtnúť tému pôžičiek na financovanie veľkých projektov. Vkladali sme obrovskú nádej do tohto nástroja financovania. Oprávnenie? No už ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že hlavne rating dlhopisov veľkých podnikov sa zlepšil. Ide tu o podniky, ktoré chcú investovať do infraštruktúry. Toto má naozaj obrovský multiplikačný efekt. Tieto firmy tak budú mať prostriedky na investovanie do infraštruktúry, do energie a do trvalej udržateľnosti. Musíme sa zamerať na také projekty, ktoré sú kľúčové, teda cesty, železnice, prepojenia jednotlivých prístavov v Európe, znižovanie závislosti od dovozu energií a tak ďalej. Ehm, mám na mysli hlavne plynovod Nabuko. V súvislosti s hospodárskou krízou musíme hovoriť aj o daňových <laughs> rajoch, pretože vzhľadom na nedostatok transparentnosti pri výbere sprostredkovateľov vzniká riziko, že niektoré z týchto pôžičiek EIB skončia v daňových rajoch. Je ale povinnosťou EIB nezapájať do transakcií alebo nezapájať sa do transakcií, ktoré nie sú transparentné, kde aktéry nie sú transparentní a kde je takéto riziko, že peniaze skončia v daňovom raji. Už som teda povedal, že naša spokojnosť zatiaľ nie je 100%, pokiaľ ide o výber finančných sprostredkovateľov. EIB má povinnosť zverejňovať výročné výsledky, pokiaľ ide o takýchto sprostredkovateľov. A je tu rovnako povinnosť viac pomáhať rozvojovým krajinám. V týchto krajinách EIB podporuje ciele zahraničnej politiky EÚ. A práve z tohto dôvodu som toho názoru, že v teréne v týchto zlových krajinách by malo pôsobiť viac zamestnancov. Teším sa na komentáre kolegov a ešte na záver sa vyjadrím. Pán Mejster, nech sa páči. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires. predseda, vážené dámy, vážení dovolte mi poďakovať sa vám za opätovné pozvanie do tejto snemovne. Už je to taká tradícia, ktorú veľmi vítam. Rád sa zúčastňujem diskusii v Európskom parlamente. Teraz ide o diskusiu o vašej správe v súvislosti s výročnou správou EIB 2009. E Chcem sa poďakovať pánovi Kutašovi, spravodajcovi odviedol obrovskú prácu, nielen retrospektívu, ale poukazuje vo svojej správe aj na perspektívy do budúcnosti a tomuto sa chcem venovať aj ja. Naša správna rada dala EIB takú troja, trojakú orientáciu na najbližšie roky. Takže pôjde o tri body. Po prvé, realizácia stratégie Európa 2020 ďalej boj proti klimatickým zmenám a podpora vonkajšej činnosti EÚ. Tváru v tvár hospodárskej krízy, ktorá vznikla v roku 2008, bolo potrebné reagovať krátkodobo. Jednotlivé členské štáty museli takto reagovať a bolo potrebné stimulovať hospodárstvo. Tieto vnútroštátne plány boli podporené aj Európskym plánom pre obnovu hospodárstva z roku 2008 a EIB tiež navýšila počet prostriedkov na 69 miliónov eur v roku 2009. Takže takto sme podporovali reálnu ekonomiku, konkrétne sektorov, ktoré sú pre radu prioritné, teda ide hlavne o podporu malých a stredných podnikov a toto už zdôraznil aj pán Kutaš. Takže sú tie krátkodobé opatrenia, ktoré bolo potrebné prijať, aby sme predišli najhoršiemu. Ale potom tu máme stratégiu 2020, teda dlhodobejšie ciele. Napriek kritike musím povedať, že ide hlavne o zvyšovanie zamestnanosti, čo by sa malo prejaviť v tzv. znalocnom trojuholníku. Teda na jednej strane vzdelávanie, výskum a inovácie na stranách ostatných. Európska investičná banka by chcela významnou mierou prispieť k dosiahnutiu tejto stratégie. Už v roku 2010 sme financovali viac než 4 miliardy projektov v oblasti vzdelávania a asi 7 miliard to bolo v oblasti inovácií, výskumu a vývoja. Európska investičná banka by rada pokračovala v tejto oblasti v súčinnosti s Európskou komisiou teda pokiaľ ide o nástroje spolufinancovania, hlavne Risk Sharing Finance Facility pre výskum. A to preto, lebo tento nástroj má tzv. pákový efekt, doplňa európsky rozpočet, takto môžeme pokryť oveľa väčší objem investícií. Tento nástroj zároveň umožňuje koncentráciu kapitálu EIB, teda e, s rovnakým kapitálom môžeme pozbudiť väčší objem pôžičiek. RSFF je teda naozaj vzorovým nástrojom. V roku 2009 390 miliónov z rozpočtu umožnilo poskytnúť kapitál vo výške asi 700 miliónov zo strany EIB. A v 6 miliard eur, toto bola suma pôžičiek a teda celkovo je to viac než 16 miliard v oblasti výskumu a vývoja, takže naozaj dvojnásobný pakový efekt sa dostavil. To znamená, že príspevok EIB k strategii Európa 2020 je naozaj pozoruhodný. Vychádza z pragmatickej spolupráce s komisiou a s ďalšími finančnými inštitútmi. Druhá téma, to je boj proti klimatickým zmenám, ktoré majú niekedy aj dramatické prejavy. Toto je dôležitá téma pre Európu a teda aj pre EIB. Katastrofa v jadrovej elektrárni Fukushima a jej dôsledky poukázali na potrebu investovať v oblasti energie, v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2010 požičky EIB do projektov, ktoré a priamo znižujú emisie CO2, predstavovali, alebo tam došlo k navýšeniu o viac než 30 a pôžičky do obnoviteľných zdrojov energie v tomto rámci predstavovali 6,2 miliardy eur. Ide o projekty na výrobu veternej a slnečnej energie. Snažíme sa zvýšiť e, účinnosť využívania energie. Tam došlo k navýšeniu o 2,2 miliardy eur v roku 2010. Potenciál je naozaj obrovský, hlavne pokiaľ ide o úspory energie v budovách. je hlavne o veľké budovy v európskych centrách. A tiež v oblasti dopravy je potrebné snažiť sa znižovať individuálnu dopravu a 7,9 miliard eur to, bola požička práve do, to boli požičky práve do tejto oblasti. Takže účinné využívanie energie, obnoviteľné zdroje energie, toto všetko podporujeme. Snažíme sa momentálne pripraviť takú metodiku, je to samozrejme veľmi komplikované, sú tu určite technické ťažkosti, ale našim cieľom je vyhodnocovať oveľa presnejšie technológie s nízkymi emisiami uhlíka, pretože takéto chceme financovať. Toto je teda náš príspevok a toto je teda jedna z našich priorit boji proti klimatickým zmenám. Tretia oblasť. Čierna veľmoc nemôže realizovať vonkajšiu činnosť bez náležitých financií. EÚ je globálnym hráčom a EIB podporuje EÚ v jej vonkajšej dimenzii. Ak Európska únia chce mať naozaj plnohodnotnú zahraničnú činnosť, a chce naozaj zvýšiť svoj vplyv vo svete, tak musí Európska únia disponovať náležitými financiami a EIB ju v tom hrada podpory. Toto sú teda naše závery, no už uvidíme, či členské štáty akcionári EIB sa priklonia k tejto predloženej orientácii do roku 2020, teda od 2014 až 2020. Toľko teda pán predsedajúci z mojej strany, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, toto je taká trojaká e, orientácia EIB do budúcna. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán prezident. A teraz pán komisár Ševčovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod chcem poďakovať pánovi Kutašovi za jeho správu a rovnako vítam pána Majštata na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, pretože je veľmi dôležité, aby si aj on vypočul slova komisie. Chceli by sme poďakovať jemu a EIB za eh, jeho reakcie EIB na krízu. EIB nám pomohla vyriešiť eh, alebo pomohla riešiť situáciu s úverami na trhu a dôležité to je pre všetkých našich partnerov na svete. EIB umožnila eh, zvýšiť eh, poskytovanie hm, pôžičiek a súčasne sa zacielila na kľúčové oblasti pre rast. No, komisia si myslí, že podpora európskej koheznej politiky, ako aj prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku sú eh, hlavnými cieľmi EIB a preto sme sa spojili sa so skupinou EIB na to, aby sme vytvárali a presadzovali, a eh, presadzovali eh, nástroje Jaspers, Jelena a Jeremy. No a vítame tiež nárast objemu poskytovania požičiek malým a stredným podnikom a rovnako sme radi, že chcete zvýšiť transparentnosť aj v tejto, v tejto sfére na lepšie rozdelenie práce medzi EIB a EIFC sa zdá byť veľmi dôležité. Je potrebné optimalizovať využívanie kapitálu EIB a treba nájsť rovnováhu medzi vyššími objemami a vyššími rizikami, A teraz niekoľko slov k finančným nástrojom. Sme presvedčení o tom, že využívanie inovatívnych finančných nástrojov a spolu s kľúčovými finančnými inštitúciami ako je EIB treba rozšíriť nástroje, ktoré využívajú okamžité požičky, rizikový kapitál a, a, a záruky umožňujú využívať a, a silu a lepšie spolupracovať s tretimi krajinami finančný nástroj a zdieľanie rizik by mohlo mať eh, efekt na umožňovanie lepšieho pakového efektu vlastných zdrojov EIB. V konečnom dôsledku to bude znamenať eh, viac projektov eh, na podporu stratégie Európa 2020 a lepšia podpora pre vlastné ciele Európa 2020 projektové body aj iniciatíva, o ktorá sa práve diskutuje, veľmi dobrým príkladom. Stratégia EU 2020 e, si vyžaduje veľké cezhraničné investície na to, aby sme podporili tie hlavné akcie a hlavné opatrenia EU 2020 iniciatíva projektových bodov podpory financovania špecifických projektov v oblasti dopravy, energetiky a komunikačnej infraštruktúry a potenciálne tiež ďalšie sektory, a ktoré pomôžu položiť základ udržateľného rastu a zamestnanosti. No a ja som že v tejto správe, vo vašej správe podporujete túto iniciatívu. V kontexte prípravy eh, návrhov komisie do ďalšieho viacročného finančného rámca sa za, vykonávame analýzy, aby sme zaistili optimalizované využitie nových nástrojov do s EIB a inými inštitúciami. Na záver niekoľko poznámok ešte k zahraničným aktivitám EIB, pretože EIB poskytuje finančnú pomoc alebo finančné prostriedky aj za hranicami EÚ. Preto navrhujeme určitý stropno a konkrétne na mm, zvýšenie do stropu 1 miliardu pre stredomorský región. Vieme, aké je to dôležité Chceme podporovať demokratickú transformáciu našich partnerských krajín. No a rovnako zdôrazňujeme význam, aby EIB využívala z predchádzajúcich investícií v stredomorskom regióne na to, aby sa dali e, podporovať malé stredné podniky. Ďalej podporujeme a e, posilnenie rozvoju kapacity EIB, e EIB, pretože tieto kapacity si budú vyžadovať postupný nárast personálu. No, v súlade s návrhmi komisie komisia vytvorí pracovnú skupinu, aby sme preštudovali rozvoj platformy EÚ pre spoluprácu a rozvoj a cieľom je optimalizovať fungovanie mechanizmov pri udelovaní grantov a finančnej pomoci, ktorých zapojená komisia, EIB a iné inštitúcie. Vytvorenie takéto platformy by eh, malo synergické efekty spoluprácu s krajinami a inými inštitúciami. No a v tomto kontexte by som chcel povedať, že memorandum o porozumení EIB eh, a EBRD bolo podpísané v marci tohto roku. Ďakujem pekne, pán komisár. A slovo teraz zostáva eh, pán Odín z výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán e, komisár, pán predseda Majštát. Najskôr by som chcel vás privítať e, na pôde parlamentu. Vy ste prezident e, banky, ktorá vyvia činnosť na medzivládnej úrovni. No a teraz, čo sa týka bezpečnosti a aspektu spoločenstva IB, pán Majštát, vy ste povedali, že chcete byť predlženou rukou EÚ, ale s ratingom a, No a my, my vo výbore sa už dlhé roky zaoberáme tým, aby ste mali aj nejakú kontrolu. Samozrejme, môžete sa spoliehať na ECB, rovnako na novú, nový európsky orgán bankového dohľadu s viacerými regulačnými orgánmi. No a pán komisár, čakáme aj od vás návrhy. No a na záver by som chcel ešte zopakovať, že navrhujeme, že Európska únia by sa malo stať členom EIB, tak aby EIB patril do spoločenstva. Ďakujem pekne, pán Ody, a teraz v mene politických skupín pani Hübner. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A pán predseda, pán majštát, pán komisár, ja by som tiež chcela hovoriť o budúcnosti. Chcela by som sa venovať trom veciam. Poprvé, rast a reštrukturalizácia Európy Európy, ktorú potrebujeme, to znamená investície a financovanie investícií. A opravnená otázka je, kde nájsť financie. A dôležitým prvkom odpovede na túto otázku má Európska investičná banka a jej inštitúcie. A rovnako si myslím, že je dôležité vidieť, že budeme nasledujúci rokov veľká konkurencia pre financovanie, budú krátené rozpočty a rovnako bankový sektor. Na bankovom sektore bude, bude množstvo neistot, veľká neistota na európsky rozpočet, ktorý bude aj naďalej príliš malý, aby bol efektívny a vyriešil problémy. Takže EIB je absolútne nevyhnutná. Po druhé, vážime si váš váš prístup k finančným projektovým bondom a finančným nástrojom a záruky vzdielanie rizik podpora štátnych a súkromných investícií. No a tretia vec, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú, je, že zlý regulačný rámec je skutočne hrobom našich ambícií, no a preto žiadame regulačný rámec, ktorý by bol oveľa, oveľa odvážnejší, ktorý by zohrával ten pákový efekt, ktorý by zaistil individuálne finančné nástroje pre rôzne regióny. To je podľa nás veľmi dôležité, takže dúfame, že spolu s Európskou komisiou prejdete takému zmenenému regulačnému rámcu, v čom vás podporíme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hebner. A teraz pán Bierman za socialistov a demokratov. Predseda. Komplimenty na adresu spravodajcu za jeho správu o EIB sú skutočne oprávnené. Ja by som sa chcel ešte venovať trochu vzťahu medzi EIB a parlamentom. parlamentom. Parlament je spoluzákonodarcom, čo sa týka, týka mandátu EIB a činnosti banky v krajinách mimo EÚ aj v rozvojových krajinách. Avšak rade, zdá sa, príde veľmi náročné zamýšľať sa nad budúcnosťou o tohto mandátu. Ja som veľmi prekvapený, že rada si myslí, že je normálne, že všetko, čo navrhuje parlament, je jednoducho nepriateľné. Okrem iného sa jedná, jedná o aktívnejšiu úlohu EIB pri v rámci boja proti klimatickým zmenám, ako aj mikro financovania projektov. No a môže rada rozhodovať samotná o tom, o čo si, o čo, na čo môže uvažovať Európsky parlament? Nie. Čo sa týka legislatívy, sú parlament a rada rovnoprávny. No a v úzkom kontakte s komisiou musíme dospieť k správnym predpisom. A preto sa treba zamyslieť nad kompromismi a a harmonizáciu názorov oboch spoluzákonodárcov a preto je nepripustné, že niekto tvrdí, že veci, ktoré parlament väčšinou považuje sú dôležité, jednoducho nie sú priateľné. Ja považujem tento postoj za nepriateľný a absurdný. EIB je dôležitým nástrojom externej činnosti EÚ vo svete pre naše susedné krajiny to môže prispieť k hospodárskému rastu a zlepšeniu infraštruktúry a to platí pre vzťahy s rozvojovými krajinami. No a naše ciele sa musia zrealizovať a Európsky parlament chce, aby to bolo jasné v externom mandáte banky. No a od rady čakáme otvorené a konštruktívne postoj. Ďakujem. Madame Goulard on behalf of Liberals and Democrats. Nech sa páči, ja teraz za ALDE pani Goulard. Ďakujem, pán predseda. Želám vám dobrý deň, pán predseda. Chcem trvať na jednom bode. Keď sme začali pracovať na tejto správe, tá nevyhnutnosť investovať bola dôležitá aj preto, čo sme sledovali v EÚ. Kríza nám ukázala, že sme príliš pracovali s krátkodobými opatreniami. Naozaj musíme e, investovať dlhodobo a vaša inštitúcia tu zohráva dôležitú úlohu. Všetko, čo sa za poslednú dobu udialo, hlavne v oblasti Stredozemného mora, treba si uvedomiť potiaže, ktoré súvisia s voľbou e, energie a preto vás chcem povzbudiť vo vašej práci. Vždy ste mali v Európskom parlamente kolegov, ktorí podporujú vaše zámery a takisto, ako povedal predrečník, je veľmi dôležité, aby v chvíli, keď vytvárame takýto regulačný rámec v nejakej inštitúcii, e, začal sa uberať aj správnym smerom. Myslím si, že je tu množstvo dobrých nápadov, ktoré e, tu kolujú a je potrebné, aby sme sa viac angažovali na verejno-súkromné partnerstva, aby sme presne vedeli, že budú transparentné a, a k čomu presne prispievajú a, a aby boli užitočné. V súčasnosti je potrebné spolupracovať na miestnymi finančnými inštitúciami a treba viac dlhodobých investícií a kontrola, ktorá bude naozaj e, na výši tých e, víziev, ktoré pred nami sú. Podporujeme vás a želáme si, aby posledné udalosti, ku ktorým e, e, došlo nám, umožnili konať len obozretnejšie. Ďakujeme. Pán Kanfin je ďalším rečníkom za zelených. Ďakujem, pán komisár. Pán predseda EIB, vítajte. Viete, že my zelení, naša skupina, sme E, tradične veľmi naklonený EIB. E je to nástroj politiky, ktorý je veľmi relevantný a preto sme aj veľmi nároční voči Európskej investičnej banke. Sú to záležitosti, ktoré idú ruka v ruke. Náš pohľad na EIB je taký, že podľa nás je to banka taká, aká má byť. Má bankové aktivity, ktoré sa musia dodržiavať. Niekto kolegov hovorilo o tom, že by mala možno na seba vziať ďalšie povinnosti, ktoré vyplývajú z toho, že je to banka. A zároveň je to e, banka úplne výnimočná, pretože používa peniaze daňových poplatníkov a musí teda robiť veci, ktoré iní nerobia. Teda priamo musí prijímať pravidla, ktoré idú nad rámec toho, čo môže urobiť súkromný sektor. E, myslím si, že existuje viacero bodov, kde by EIB mohla pracovať lepšie, hoci už pokročila. Prvá oblasť to sú daňové raje, je to dôležitá bitva pre nás a pre väčšinu kolegov v tejto snemovni. Kríza nám ukázala, že to, to je prvok, ktorý zraňoval, ohrozoval celý systém, vnášal do neho nejasnosť. A to i v celom svetovom hospodárstve. Mali by sme podporiť myšlienku, že EIB sa bude snažiť o väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o pôžičky podnikom, ktoré, podnikom, ktoré teda pôžičky, ktoré prechádzajú cez daňové raje. Tento postup treba ukončiť. Viem, že máte určité operačné úlohy v teréne, ale niekto tu povedal, že ste ozbrojenou pažou Európy, takže vediete takúto bitvu a to súčasťou tejto bitvy by, mala byť aj, by mal byť boj proti daňovým rajom. Pôžičky EIB boli podmienené tým, že pokiaľ bude v ich e, reťazci začlená krajina, ktorá je buď daňovým rajom, alebo je na čiernej listine, nemala by mať takáto firma prístup k týmto požičkám. Ďalej je tu otázka správy a riadenia. Hovorila o tom Silvi Gulár. Myslím si, že treba rozšíriť kolektívnu zodpovednosť takým spôsobom, aby výber projektov kde sú za, zapojené prostriedky daňových poplatníkov, boli ešte trans, transparentnejšie. A ďalšia otázka sa týka merania prínosov vašich akcií. Vy to meriate finančne, chápem, to ste banka ako každá iná. A to znamená, že meriate vzťah medzi e, rizikom a rentabilitou, ale sú tu verejné prostriedky a vy sa preto snažíte o ďalšie výsledky, pokiaľ ide o sociálnu súdržnosť, boj proti chudobe a tiež prínos pre životné prostredie. Myslím si, že sa môžete ešte zlepšiť, pokiaľ ide o meranie týchto mimofinančných prínosov a výhod, ktoré sú vlastne v srdcom vašej legitimity. Myslím si, že by sme nemali proti sebe stavať finančné a nevinačné prínosy. Bolo by podľa mňa dobré, aby sme sa nedržali len e, úzko menových a finančných záležitostí. A posledná otázka sa týka klimatických zmien správe e, je napísané, že musíte sa snažiť dosiahnuť všetky ciele EÚ e a jedným z týchto cieľov je znížiť o 80 do roku 2050 emisie skleníkových plynov a to nebude možné, ak budete naďalej financovať tepelné elektrárne, ktoré emitujú množstvo CO2. Ďakujem. Pán Kanfin, je tu na vás otázka cez modrú kartu. Akceptujete ju? Pán Kanfin, Zvážovali ste to, že využite EIB eh, e ako verejného politického nástroja, totiž čosi, čo vy zastávate a vaša strana bude eh, priamo finančným nákladom pre európskych daňových poplatníkov, predovšetkým konkrétne britských daňových poplatníkov. Zvážili ste takéto niečo vôbec? Mám veľmi jednoduchú odpoveď Myslím si, že, že to, čo je súkromné, je takisto dôležité. A myslím si, že to, čo financuje EIB e pre daňových poplatníkov z Británie, je oveľa užitočnejšie. A teraz e, za európskych konzervatívcov reformistov ďalší rečník. Parlament tu, pán predseda, už dlho diskutuje o e, správe dozorných orgánov, ktoré strážia naše finančné inštitúcie. Je to jedna z najtransparentnejších a najzodpovednejších inštitúcií. Je tu plná kontrola tohoto parlamentu. Ale v tejto novej dobe po finančnej kríze a vzhľadom na zmeny, ktoré znamená Lisabon, musíme vytvoriť porovnateľné miery kontroly existujúcich európskych inštitúcií vrátane EIB. Vzhľadom na centrálnu úlohu EIB e, v poslednej dobe pri financovaní stratégií členských krajín e, je na čase, aby sme zlepšili e, zodpovednosť týchto aktivít a ich kontrolovateľnosť vo vzťahu parlamentu. Tieto aktivity sa musia posudzovať rovnakým spôsobom ako u komerčných bank, treba ich e, rigorózne testovať a všetky finančné aktivity musia zostať na súvahách. Keď sa zapájajú e, pákové efekty a rizika, treba všetky e, hodnoty používať tak, ako u iných subjektov, aby daňoví poplatníci boli spokojní. Treba preverovať EEB vzhľadom na jej rastúcu úlohu, vzhľadom na nový finančný nástroj. Ďakujem. Ďakujeme pani Swinburne. A teraz v mene GUE pán Klúte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán komisár, vážený pán Majštát, hlavná úloha EIB to je to, aby ciele EÚ sa podporovali dlhodobými investíciami. A tým sa aj tvrdí to, že EIB je naviazaná svojimi hodnotami na EÚ. Sociálne štandardy, transparentnosť a vysoké ekologické štandardy a rozvoj trvalo udržateľného hospodárstva a vytvorenie pracovných miest. Mimovládne organizácie, ktoré sa na mieste e, zaoberajú projektami, ktoré financuje EIB, však počúvame, že dodržiavanie týchto štandardov a noriem nie je automatikou. To už tu bolo povedané. Kritizuje sa zo strany mimovládiek nedostatok transparentnosti spôsob, ako sa v celej EÚ i celosvetovo posudzujú, preverujú pôžičky a ide tu o výkazníctvo pôžičiek EIB. Ide o to, do akej miery EIB túto kritiku vôbec spracováva. Z nášho pohľadu e, sú tu e, dobré požiadavky od mimovládek e, poskytovanie úverov prostredníctvom stanovenia jednoznačnejších krit- kritérií pre poskytovanie úverov a po- požičiek, aby sa zlepšila transparentnosť. A požadujú mimovládky zverejňovanie finančných i ekologicko naviazaných informácií. Predovšetkým projekty v tretich krajinách by mali byť podriadené e, nezávislým kontrolám z, z, z tretích strán pri daných projektoch Zdá sa, že nie sú len problémy, pokiaľ ide o transparentnosť, aj e, posudzovanie, dodržiavanie noriem v oblasti obstarávania životného prostredia. Aj to sa kritizuje, potrebujeme prísne preverovanie e, týchto štandardov pri všetkých operáciách EIB, malo by to byť automatické a ak nezodpovedajú, mali by mať nepri, e, nepovolené financovanie. Ďalej ešte problematika energetiky. Posky, podporovanie trvalo udržateľných zdrojov našťastie už dnes je aktuálnym cieľom EIB vzhľadom na katastrofu vo Fukushime musí podporovanie e, obnoviteľnej ekonomiky e, neprodukujúcej veľa CO2 e, a nie na, založenej na atomovej energii musí byť zohľadňované pri všetkých investíciách a musí to mať najväčšiu prioritu pri poskytovaní investícií EIB. Ďakujeme. Máme tu modrú kartičku od pána eh, Hans-Peter Martina. Ste pripravení ju akceptovať? Pán Martin. Európska investičná banka eh, alebo vy ste povedali, že tá, eh, tá vízia by mohla, mohla znamenať, že to bude veľmi úderná sila po, po, po pri, Číne Mohli by ste byť trochu konkrétnejší, čo si myslíte o tej základnej predstave, že je to aj protisila alebo doplnok proti tomu, čo e, Číňania podnikajú v treťom svete a že by to bol vhodný nástroj. Otázka je jasná. Myslím si, že pokiaľ ide o časový rozsah, ktorý tu máme, nedá sa ísť do detailu, ale je tu množstvo spravodajstva zo strany mimovládiek, ktoré nemôžem dať k dispozícii, ale myslím si, že e, sú známe EIB, kde sa teda pozerá na to, ako sa v afrických krajinách čiastočne alebo v azijských krajinách e, rozvojová pomoc EIB e podporuje a kde teda tam sú zodpovedajúce kritické body. Môžem vám to dať k dispozícii, ale nie teraz zodpovedať. Ďakujem. Ďakujeme pánu Klutemu a teraz za EFD pán Blum. rád by som spomenul jednu či dve veci na e, vysvetlenie. E, ako investičný banker či manažer som pr- e, pracoval 25 rokov a nikdy v živote som pre svojich klientov takto nepracoval, ale za posledných rokov som videl politikov a byrokratov, ktorí mi prikladali, tak povedať, zbraň k hlave ako daňovému poplatníkovi boli to zahraničné banky, ako som sa dopočul, nie britské. Pričom e, je tá e, pištol priložená naozaj k britskému daňovému poplatníkovi, keď hovoríme teraz o Portugalsku. Keď chcem e, v zámori investovať, používam fondy a nechcem nas, nas, nas, znárodnenú investičnú banku a nechcem do toho investovať prostriedky mojich daňových poplatníkov pán Majštát, pretože vy ste nám doteraz len povedali, že budete používať prostriedky, aby ste zmenili podmienky, ale nepočul som niečo také v živote. Hodnoty sa však 15 či 16 rokov štaticky, ne, štatisticky nemenia. Nechcem do vašej banky investovať, ani e, to nechcú urobiť britskí e, občania pričom sa aj ignorujú požiadavky e, to, tohto parlamentu, ale pritom sú tu iní excentrici ako zelení a iní. Je tu napríklad odsek 48, e, kde e, sa hovorí práve o trojáčkovom ratingu. Ďakujem, pán Blum. A teraz Hans-Peter Martin. No. Vyžaduje si to skutočne obrovskú schopnosť potlačiť realitu. E, keď sme si vypočuli rečníka z Veľkej Británii, no a keď realita, keď sme pozorovali realitu, a ako sa správali investori z Veľkej Británie, dobre, ja môžem len povedať, EIB je veľmi dôležitý nástroj v troch e, oblastiach. Myslím, že je dôležité, aby bola zapojená do stratégie vo svete. Je skutočne hrozné sledovať, ako čínsky investori, štátni investori, ako, ako pod, podkopávajú systémy v niektorých krajinách. No a keď sa pýtame, kde je EÚ, tak nič nevidíme. Myslím, že by ste mali ísť tou cestou, ktorú robíte doteraz. Myslím, že malé a stredné podniky, do ktorých treba sa na ne sústrediť, pretože banky doteraz ignorovali. No a ďalej je dôležitá dôležitá podpora vaša činnosť, čo sa týka jadrovej energetiky alebo energetiky vo všeobecnosti. Ďakujem. Ďakujem ďalším rečníkom je pán Gozes. Ďakujem pekne. Pán komisár pre predseda EIB, po tom, čo som počul, podľa po vyjadreniach v hemicykli by som chcel eh, za väčšinu z nás povedať, že činnosti EIB sú veľmi pozitívne Lisabonská zmluva jej dala novú, nový manévrovací priestor, môžu zlepšiť svoju efektivitu a môžu reagovať na svetovú hospodárskú krízu. EIB podporuje reálne malé stredné podniky, rozhodujúco prispieva k dosahovaniu cieľov konvergencie, konvergencie európskej rozvojovej politiky. No a tieto ciele treba ďalej sledovať a podporovať strategické investície v Európe, treba, aby Európska investičná banka podporovala. No a ja by som vás chcel požiadať, aby ste podporili tých, ktorí by chceli dlhodobé možnosti financovania, čiže sporiteľne a tak ďalej. Tie treba podporiť, pretože regulácia bank no a legislatíva nepodporujú dlhodobé investície, práve naopak penalizujú tých, ktorí si venujú, takže nepotrebujeme len eh, prispôsobenie eh, dlhodobé financovanie je nevyhnutné, aby sme vytvorili nový horizont pre Európu. No a v zahraničí, v hranicami EÚ, máte pravdu, že Európska investičná banka mala byť motorom a predkladať príslušné návrhy hlavne čo sa týka krajín Stredomoria, a Európska investičná banka môže cieľene eh, prispievať k rozvoju, hospodárskému rozvoju aj v Stredomorskej únii a tým prispieť k demokratizácii týchto krajín, ktorých budúcnosť je ešte veľmi neistá. Ja som si všimol, eh, ste povedali, že ste ochotní, ak si to Európska únia želá, Dúfam, že z toho Európska únie želať aj bude. Ďakujem pekne, pán Gode, Gozes. Ďalším rečíkom je Sanchez Presedo. Eh, ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán komisár. Vážení kolegovia, chcel by som poďakovať pánovi Kutešovi za jeho správu. Európska investičná banka musí pracovať lepšie, rýchlejšie a musí to robiť viac. Má dôležitý, dôležitú úlohu a to je financovanie projektov. V záujme Európskej únie aj z jej zodpovednosti ešte narastla s krízou. Kríza spôsobila problémy pre prístup k úverom a zdôraznila dôležitosť preorientovať náš ekonomický model. Úloha EIB je zásadná. Musí zachovať vysokú solventnosť a dobré finančné podmienky, aby mohla e, mať dobrý prístup na kapitálové trhy a využívať nástroje, ktoré umožňa realizovať potrebné projekty ktoré by komerčné banky inak nefinancovali. V roku 2009 EIB zvýšila svoju činnosť o 40%, o 25%, malé a stredné podniky o 30%, malo rozvinuté regióny a potom viac ako, viac ako 70 boj proti klimatickým zmenám a podpora energetickej účinnosti. Máme pred sebou však ešte dlhú cestu a potrebujeme podporiť strategické ciele EÚ kríza znižila dostupnosť tohto typu financovania a preto je dôležité podporovať európske dlhopisy a vytvoriť nové nástroje finančného inžinierstva a vytvoriť platformu s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami. A to musí ísť ruka ruke zlepšenie, správy EIB. Musí to byť dobrý most, ktorý spojí investície s potrebami EÚ. Ďakujem pekne. A teraz pán Eles. Ďakujem pekne. Ja si myslím, ja som z tých, ktorí si myslia, že by sme mali byť ja v EU UKIP nezastupuje eh, Britov, nemajú zastúpenie eh, v dolnej snemovni britského parlamentu a, a nezmení sa to v blízkej budúcnosti pravdepodobne. No, ja si myslím, že v rámci tejto debaty sa venujeme pragmatické politiky a ako získať eh, protihodnotu za peniaze európskych občanov. Ja gratulujem a ďakujem predsedovi Európskej, prezidentovi Európskej investičnej banky za jeho prácu. Moje otázky sa tých, týkajú projektových fondov projektových obligácií, keď projekty už bude v konečnej fáze, či predložíte aj iný dokument ako komisia, alebo to urobíte spoločne. Budú tieto financie, projektové obligácie využívané za hranicami EÚ, alebo sú to projektové obligácie, tak ako povedal komisár na dopravu. No a ďalej budeme mať úspory v koheznom fonde a štrukturálnych fondoch. To je, myslím, kľúčom e, k tomu, keď hovoríme o dosahovaní cieľov EU 2020. Ďakujem pekne. Teraz sa pán Morganti, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, správa o činnosti EIB poukazuje na niektoré dôležité body, napríklad potrebu zameriavať čoraz väčšie snahy na fungovanie a lepší prístup malých a stredných podnikov k úverom. Rovnako si vážim odkazy na projektové dlho, obligácie. To je dôležitý nástroj eh, pre rozvoj strategického odvetvia, ako je infraštruktúra. a však trochu ma zaskočila časť zahraničného pôsobenia EIB. Tam sa majú používať ďalšie zdroje finančné aj ľudské v správe z roku 2009 sa uvádza, aké krajiny by mali využívať tieto pôžičky. Ja vidím, že tam je aj Turecko. Takmer tretina by mala byť určená pre Turecko. To je viac ako štvrtina toho, čo dostane Taliansko, ktorý je jedným z hlavných akcionárov EIB. Tá by potrebovala oveľa väčší počet a objem pôžičiek. Pre mňa podľa mňa to je neúmerné a absurdné. Myslím, že nemá zmysel prerábať také, alebo dávať také veľké zdroje krajine, ktorá je mimo EÚ a ktorá by mala e, mimo nej aj zostať. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Stojanov. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som chcel povedať, že je veľmi zriedkavé, že v parlamente sa objaví takáto jasná, stručná a výstižná správa. Je to dôležité vo vzťahu k EIB. Pár pripomienok k diskusii a k správe. Už najskôr by som chcel povedať, že podporujem politiku EIB s ohľadom na malé a stredné podniky a myslím, že to je pre Európu oveľa dôležitejšie ako boj proti klimatickým zmenám. Banka by sa mala pri svojej činnosti sústrediť oveľa viac na to, ako na rozvoj nových technológií, ktoré samozrejme e, tiež prospievajú malým a stredným podnikom. No a čo sa týka európskej politiky, tak súhlasím so stanoviskom výboru pre rozpočtovú kontrolu, kde sa hovorilo o tom, že dozor by mala, mal vykonávať nový Európsky orgán pre bankový dozor. No a je však aj dôvod na isté obavy. Myslím, že je dôležitá parlamentná kontrola zahraničných investícií. Nemôžeme pripustiť, že sa do, tam bude investovať viac peniazy ako do EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Európska investičná banka neustále zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji Európskej únie jej úloha a pôsobenie ešte dôležitejšie v okamihu súčasnej krízy. Nedávne reformy v oblasti ekonomickej správy spojené s dopadmi krízy by mohli viesť k tomu, že by štáty mali väčšie zdroje pre projekty, ktoré sú dôležité, dôležité pre celú EÚ. Napríklad železničné siete súhlasíme s tým, že by sa mali zaviesť projektové obligácie alebo dlhopisy, to je vynikajúce riešenie, ako požiadať o úver a podporiť infraštruktúry, ktoré EÚ potrebuje, aby sa modernizovala a aby čo najlepšie využívala potenciál vnútorného trhu. Úloha EIB pri emitovaní týchto dlhopisov je veľmi dôležitá. Správa vyzýva navýšiť financovanie malých a stredných podnikov a ja súhlasím s tým, že aktivita EIB mala byť zacielená na, na výsledok. Pán predseda, Dovolte ale, aby som bol tiež trochu kritický k aktivitám banky. Hlavne by som rád poukázal na to, že niektoré malé stredné podniky veľmi často nedokážu využiť príležitosť, pretože tie financované projekty potrebujú veľké zdroje a to tak ľudské ako aj finančné. A tým pádom sa obmedzuje ich možnosť účasti. Ďalší problém sa týka lehvod. Často je to veľmi byrokratické Požiadavky sú veľmi náročné, ktoré sú proti požiadavkám tohto sektora. Nebudem zdôrazňovať ako dôležité. Sú malé a stredné podniky pre Európu. Treba s nimi viesť dialog, aby sa procesy zjednodušili a aby sa znižila byro- byrokracia EIB môže a musí zohrávať dôležitú úlohu v tom, čo sa odohráva v Stredomori. Mala by sa tiež zamyslieť nad dlhodobým horizontom aby dosiahla to, aby pomoc pre investície boli realizované na mieste a aby podporovali demokraciu a rozvoj sociálneho trhového hospodárstva. Ďakujem pekne, pán Palone, pán Ludvíkson. Tak for ordet. Ja skulle vilja lyfta... Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som rád načutal dva hlavné body tejto správy. Po prvé, Európska investičná banka zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o stratégiu Európa 2020 Platí to pre investície do zelených infraštruktúr a ak európske hospodárstvo chce byť naozaj silné, ak chce byť naozaj treba udržateľné, tak musíme viac využívať naše prístavy, železničné trate, musíme siete navzájom prepájať, tak aby dopravné kanály boli efektívne, aby infraštruktúra v oblasti dopravy dobre fungovala ako jednotný celok. Európska investičná banka teda musí byť aktívnejšia v tejto oblasti. Musíme prichádzať s novými nápadmi, pokiaľ ide o flexibilné vzory financovania. K tieto projektové dlhopisy sú dôležitým, dobrým krokom, správnym smerom, ale musí to byť doplnené ešte aj inými alternatívami financovania, novými. Mohli by sme vytvoriť určitý model, ktorého cieľom bude, že európska, národná a regionálna úroveň budú naozaj produktívne spolupracovať. Európska investičná banka zohráva dôležitú úlohu aj v rozvojovej politiky EÚ. Aj tam je ešte čo vylepšovať. Činnosti banky musia byť transparentnejšie, musia byť lokálnejšie zamerané a je potrebné sa viac koncentrovať na také všeobecné ciele rozvojovej spolupráce EU, chudoba, životné prostredie, aspekty rozvoja. Toto všetko je potrebné zohľadňovať pri rozhodnutiach Európskej investičnej banky. Ďakujem, pán Ludvíkson. A teraz pán Stevenson na záver tohto kola. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. EIB poskytol až 1 miliardu eur na e, obnoviteľné zdroje energie energie, e, večerné turbíny napríklad vo Veľkej Británii. A toto zapadá do stratégie boja proti klimatickým zmenám. Ale hnevá ma, že súčasné kritéria financovania nie sú transparentné, pokiaľ ide o preskúmanie jednotlivých projektov. 6 miliard eur bolo poskytnutých na veterné farmy celosvetovo, to, celoeurópsky, pardon, to povedal pán Mejstad. Európska investičná banka eh, príjma len žiadosti od vlád, ale nekontroluje ich a toto podľa mňa nie je postačujúce. Obnoviteľné zdroje spoločnosti, ktoré tu fungujú, majú eh, pocit, že 30 uh, eh, je ich kapacita, ale využívajú sa len na 21%, pretože e, nefungujú v určitých oblastiach, e, v, nevyužívajú sa, alebo nedajú sa využívať, e, pretože zdroje e, nie sú e, trvalo prístupné e, a takto nedosiahneme zníženie emisí CO2. Toto je naozaj finančný škandál obrovských rozmerov, ktorý neustále pokračuje. Európska investičná banka by nemala financovať veternú energiu. Ďakujem pekne, pán Stevenson. A teraz prichádzame k postupu Catch the Eye. A pani McGuinness sa prihlásila, nech sa aj páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať Jamesovi Ellisovi za eh, jeho komentáre eh, na adresu pána Bluma a navrhujem kolegom z UKIP, že ak sa chcú vyjadriť, alebo keď nesúhlasia s kolegami, prosím, nemusíte na nás útočiť, nás úražať. Vy ste povedali, že eh, sme excentrici, alebo že sme unúdené domáce paničky a neviem, no ja sa nechcem vyjadrať k tomu, do akej kategórie by som ja zaradila jeho. Takže k Európskej investičnej banke teraz k meritu veci. Írsko e, dostalo financie pre malé a stredné podniky, ale pán prezident by sa možno trochu mohol vyjadriť k tomu, ako, do akej miery je dostupné toto financovanie, lebo sú tu informácie o tom, že malé a stredné podniky E, teda budú financované, ale potom, keď e, chcú tieto financie naozaj získať, tak je ten prístup naozaj veľmi, veľmi zložitý. Toto je podľa mňa praktická otázka, ktorá je veľmi dôležitá pre malé a stredné podniky. Prosím, reagujte na, tento, na tú moju otázku. Ďakujeme pani McGuinness. A teraz pán Paška, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie, vážený pán prezident Európskej investičnej banky

Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi zablahoželať pánovi Kutašovi, keďže jeho správa má naozaj veľmi dobrú štruktúru. Európska investičná banka musí byť selektívnejšia a musí sa zameriavať na konkrétne výsledky. Banka sa musí spájať s takými sprostredkovateľmi, ktorí budú transparentní a zodpovední. Potrebujeme naozaj zvýšiť investície strategického charakteru v dlhodobom horizonte. Musíme sa zameriavať na súdržnosť a infraštruktúru v Európe. Ja vítam ten dôraz, ktorý banka chce klas na konvergenčné regióny, na malé a stredné podniky a na klimatické zmeny. Pôžičky EIB Ehm, o nich by mala byť informačná kampaň na internetovej stránke EIB, pokiaľ ide o platby a pokiaľ ide o regióny, ktoré využili takéto možnosti. Teraz pán Kančan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. tvárov v tvár tejto krízy a krí, e, hospodárskej kríze, ďalej hospodárskej e, kríze v Stredomorí, si myslím, že EIB že táto operatívna paža našej politiky má svoju dôležitú úlohu. Myslím si, že by mala konať v rámci Európy i mimo Európy. My dnes vidíme, že tu je k dispozícii Stredomorie a že je tu dôležitý plán, ktorý musíme v tomto následujúcom období zahájiť. Ale prostredníctvom, ako, prostredníctvom akých mechanizmov? No, finančných mechanizmov. My tu hovoríme a viackrát sme to zopakovali, že tu máme e, projekty na dlhopisy. Povedzte nám prosím, e, pán komisár, niečo e, viac o načasovaní týchto, týchto projektových dlhopisov. Čo sa stalo, pán prezident, s tým projektom, fondom, ktorý vytvoril, vznikol zo zvyšku Recovery Plans pred niekoľko mesiacov v takej dôležitej chvíli? Čo, sa stalo s týmto princípom. Povedzte nám niečo e, o tom. Tieto fondy, ktoré by mali byť využité na oživenie hospodárstva, ako vyzerá v súčasnosti nadčasovanie využitia týchto finančných prostriedkov? Ďakujeme. E, ďalším rečníkom je pán Rubix. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že predložený, pre, predložená správa e, k činnosti EIB za roku 2009 je akceptovateľná. Ak sa pozrieme na budúcnosť, nuž, súhlasím so všetkými, ktorí tu dnes e, rečnili. Myslím si, že tu je tu miesto na strategické úvahy, pokiaľ ide o dlhodobé investície, bez toho, že by sme vyňali e, subvencie, dotácie, ktoré sa e, vyplácajú v zdrojoch bankového kapitálu, tie sa musia e, manažovať a musíme sa zamerať na projekty, ktoré neprinášajú okamžitý e, zisk, ale sú dlhodobého charakteru. Takisto treba e, zlepšiť záručné systémy e, pre európsky rozpočet. Mali by tu byť finančné konzorcia, ktoré budú spolupracovať s verejnými inštitúciami, verejnoprávne partnerstva a to by zvýšilo kvalitu bank, e, aktivít tejto banky. Ďakujem. Pán Matula by sa chcel ujať, ujať slova, ako vidím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zdravím vás, pán komisár, a zdravím vás, pán eh, prezident Majštát. Sústreďovať investície EIB pre malé a stredne veľké podniky do konvergenčných oblastí a v prospech boja proti klimatickým zmenám. Nuž, tu je reakcia, ktorá určite pomôže eh, oblastiam, ktoré sú najviac postihnuté krízou. Dlhopisy, investície do štrukturálnych projektov, to všetko bude mať veľký multiplikačný efekt. A ako hovorím, regióny, ktoré jednoducho nemali ehm, mnoho prostriedkov z fondov, by mali byť prvým cieľom poskytovania takýchto eh, investícií. Treba rozvíjať mikroúvery pre eh, stimuláciu hospodárskeho oživenia a vytvárenie pracovných príležitostí. Treba sa usilovať o trvalo udržateľné pracovné miesta v mestských oblastiach. Programy ako Jeremy a Jaspers eh, mali naozaj pridanú hodnotu. Treba identifikovať nové produkty, inovatívne produkty a tu chcem poblahoželať pánu Kutašovi k jeho vynikajúcej správe. A náš posledný eh, rečník v tomto kole je pán Kún. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán prezident Európskej investičnej banky, táto rozprava je veľmi dôležitá pre e, naše e, jednotlivé ekonomiky. Ukázalo sa, že tie krajiny, ktoré majú zdravú štruktúru medzi malými, veľkými koncernami, a malými strednými podnikmi, sa najlepšie dostali z krízy. To znamená, keď sa to prenesie na Nemecko, v situácii so 70% v ekonomike z malých a stredných podnikov máme aj 70 zamestnaných, aby sme mali pre nich aj miest, e, miesta na zaškolovanie, vzdelávanie. A, a toto e, e, musíme prispôsobiť aj jednotl- na to jednotlivé banky v členských krajinách, aby investície plynuli ľahšie, aby Európska investičná banka dávala svoju podporu, je to veľmi dôležité, aby sme v našich ekonomikách mali naozaj rast, aby sme boli uh, konkurencie schopný vo vzťahu e, k obchodným veľmociam e, e, v, západnej, v Amerike proti azijským konkurentom, ale aby sme mali takýto účinok, aby dochádzalo k rastu, aby sme sa dostávali z krízy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán Kuhn. A teraz sa zdá, že každý, kto sa e, chcel ujať slova, e, už ho prehovoril. A v takom prípade dávam slovo pánu komisárovi Ševčovičovi, aby zhrnul rozpravu a zodpovedal niektoré e, otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem, pán predsedajúci. Viacerí z vás hovorili o dobrom v regulatornom dozore a tu komisia naozaj intenzívne zvažuje E, otázku regulatorného dozorovania EIB. Je tu potreba e, dobrého rámca kontroly, aby e, tá excelentná výkonnosť EIB sa zachovala na dlhú dobu. Nadnárodná forma EIB a jej štatutárne podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy, tie by sme si mali zobrať pod drobnohľad Máme, mali by sme prijať konkrétne kroky, aby sme riešili situáciu prostredníctvom hlavne posilnenia auditorského výboru, e, kde je výborná skúsenosť dozoru a e, keďže e, Európska centrálna banka refinancovala EIB, tak je tu dôležité aj výkazníctvo vo vzťahu k ECB. Ďalej potom si myslíme, že Európsky daňový, daňový bankový orgán Eh, je potrebný pre tento dozor a potrebujeme však aj iný typ dojednaní založených na voluntárnom prístupe eh, EIB s inými orgánmi. Pokiaľ ide o spoluprácu a úlohu eh, komisie v spolupráci s EIB, tu by som rád zdôraznil, že komisia už má výraznú úlohu pri spravovaní EIB. Poskytujeme stanoviska k všetkým pôžičkám EIB, k vlastným zdrojom a Eh, reprezentatívne sme zastúpení aj v eh, dozornej rade EIB. Je tu exemplárna vynikajúca spolupráca, pokiaľ ide o dozor nad eh, externými programami EÚ a relevantným procesom absolutória. Časť aktivít EIB v rámci Európskeho rozvojového fondu a ďalej nástroja ECB, e ktoré prebiehajú v rámci špeciálneho finančného ujednania EDF. Jednotlivé aktívy sa odohrávajú v kombinácii so zdrojmi EIB, ktoré nie sú podriadené tradičnému postupu udelovania absolutória. A posledný dovetok sa týka otázky pani Hübner. Plne súhlasíme e, s tými výzvami, aby sa zmaximalizoval potenciál EIB, aby sa otvoril otvorili nové formy e, pák na zvýšenie potenciálu poskytovania úverov e, malým a stredným podnikom, hlavne v časoch e, po finančnej kríze a, a pokiaľ ide o úvery. Preto sa pozeráme aj na nové inovatívne prístupy, ako toto urobiť a chcem vám pripomenúť, že finančný regulačný rámec EÚ sa modifikoval, aby sme reagovali na tieto výzvy, na inovatívne nástroje. Odzrkadľuje sa to e, už v programoch, ktoré sa orientujú na financovanie inovácie a výskumu a som presvedčený, že skúsenosti, ktoré sme získali z týchto projektov, nám pomôžu využiť e, inovatívne finančné nástroje e, vo všetkých oblastiach. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán komisár, a teraz pán prezident Majštát. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval všetkým eh, poslankyňam, poslancom za ich príspevky. V vymedzenom čase nemôžem reagovať na všetky zaujímavé príspevky, ktoré tu odzneli. Niektoré z nich by si určite zaslúžili hĺbšiu analýzu zo strany komisie. Dôležitá otázka, ktorú nadniesla pani Hübnerová či si, ak si prajete, aby EIB naozaj významnou mierou prispela k realizácii stratégie Európa 2020, predovšetkým pokiaľ ide o rozvoj v súhre s komisiou, tak je potrebné, aby regulačný rámec toto aj umožňoval. To znamená, v súčasnej dobe diskutujete o nových projektoch finančného nariadenia a finančnej úpravy. Musíte v tejto súvislosti samozrejme E, mať na pamäti aj to, aby EIB mohla tento e, príspevok realizovať. Domnievame sa, že prístup komisie je vhodný, ale je potrebné, aby komisia a parlament tiež, aby rada a parlament prijali názor komisie. Zohrávate teda dôležitú úlohu v tejto finančnej úprave. Zároveň si myslím, že by bolo dobré túto otázku prehlbiť vzhľadom na ďalšie otázky, ktoré tu zazneli, napríklad otázka daňových rajov, o ktorú spomenul pán Kanfin, môžem vám uistiť, že Európska investičná banka tu realizuje prísnejšiu politiku než iné medzinárodné finančné inštitúcie a to vysvetľuje to, že nedávno sme museli odmietnúť spolufinancovanie s Africkou rozvojovou bankou či so Svetovou bankou alebo s Bankou pre obnovu a rozvoj sme museli odvyknúť financovanie určitého projektu práve preto, že nesplňali tie najprísnejšie kritéria, ktoré v tomto ohľade máme. A bolo a je vylúčené, aby sme skutočne podporovali niekoho, kto je, e, má sídlo alebo sa nachádza na, e, v daňovom raji alebo ma, nachádza sa na čiernej listine. E, je dôležitejšia avšak hĺbšia analýza tejto otázky. Pán Klute hovoril, o úveroch poskytovaných malým a stredným podnikom. Domnievam sa, že neexistuje mnoho finančných inštitúcií, ktoré poskytujú toľko informácií o umiestňovaní poskytovaní úverov malým a stredným podnikom. Malé a stredné podniky, ktoré boli príjemcami úverov, ktoré dodávala Európska investičná banka prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, sa, sa zvýšilo. Bolo to 600 tisíc malých podnikov v roku 2010. Rád by som zdôraznil tri zásadné charakteristiky, ktoré robia z EIB takú jedinečnú inštitúciu. Poprvé, je, treba povedať, že v rozpore s tým, čo tu zaznelo, my neuž využívame e, prostriedky, peniaze daňových e, poplatníkov. Nepožiadali sme o jediný cent európskych daňových poplatníkov. Zdroje, ktoré používame, získavame ich na finančných trhoch na celom svete. A je dôležité, aby sme si zachovali e, rating AAA. E, požičiavame si prostriedky v Ázii a s takto nazbieranými prostriedkami môžeme potom financovať projekty za dobrých podmienok Jediný rozpočtový príspevok e, e, je záruka poskytovaná za politické rizika na realizáciu vonkajších činností. To je úloha, ktorú nám dáva Európska komisia a Európsky parlament. Zatiaľ súvisí s 9 percentami celkových pôžičiek z európskeho rozpočtu, ktoré sa poskytujú do vonkajšej činnosti. Je to vlastne dva roky po prvej platbe a potom sa e, to spláca. Takže to znamená, že my tu nežiadame e, tieto prostriedky tak, ako ste povedali, Európsku úniu to nič nestojí. My nie sme finančná inštitúcia, ktorá by stála prostriedky daňových poplatníkov. Sme jediná finančná inštitúcia, ktorá naozaj v plnom slova zmysle je európska, kde akcionármi sú všetky členské krajiny a len členské štáty Európskej únie. Sme jedinou finančnou inštitúciou, ktorá legálne e, má misiu, čo vyplýva zo zmluv, financovať politické ciele Európskej únie. Sme jediná finančná inštitúcia, ktorá nemôže financovať projekt, ak neobdrží priaznivú reakciu Európskej komisie. A Európska komisia dodáva svoj názor po tom, čo preskúma všetky otázky konkurencieschopnosti, e, ochranu životného prostredia. A to teda znamená, že musíme striktne aplikovať pravidla európskej politiky. Sme pod kontrolou Európskeho e, dvora auditorov, súčasne e, spolupracujeme s OLAFom a sme naozaj ochotní akceptovať dohľad zo strany nového Európskeho bankového úradu, Európska investičná banka sa rada podrobí oficiálne určitej forme bankového dozoru. Robíme to zatiaľ nepriamo a to tak, že v našom auditnom výbore pracujú ľudia, ktorí sa zaoberajú bankovým dozorom. Opakujem však, sme otvorení takov, takému bankovému dozoru zo strany Európskeho orgánu pre bankovníctvo. A posledná vec, ktorú by som e, rád zdôraznil, Európska investičná banka je jedinečná aj pokiaľ ide o typy expertíz, ktoré sme vypracovali a ktoré rozvíjame. Sme inštitúcia, ktorá neustále zamestnáva viac než 100 inžinierov, viac než alebo potom množstvo špeciálnych konzultantov v určitých oblastiach. Máme naozaj skúsenosti, ktoré sú e, veľmi uznávané obracajú sa na nás s technickými otázkami a s prosbami o technickú konzultáciu, ktoré my nemôžeme financovať, pretože sa nachádzajú v oblasti mimo našeho mandátu. A preto sa domnievam, že by bolo škodou nevyužiť takúto odbornú zdatnosť, túto e- expertízu v oblastiach energetická účinnosť, mestské oblasti, čistenie vody, je jasné, že Európska investičná banka tu nazbierala naozaj jedinečné skúsenosti a expertízu. A teda myslím si, že by bolo škodou, keby sme nevyužili náš všetok potenciál a možno ešte systematickejšou a štrukturovanejšou spoluprácou s Európskym parlamentom. Tu zazneli naozaj legitímne otázky, či financujeme prednostne v Turecku. Nuž, je to náš mandát, aby sme podľa rozhodnutia Rady a parlamentu takto konali, pretože také, takú misiu sme obdržali, aby sme prednostne financovali e, kandidátske krajiny a preto financujeme viac v Turecku či Chorvátsku než v krajinách iných. Sme tu na to, aby sme realizovali mandát, ktorý nám je e, zverený zo strany európskych inštitúcií, hlavne zo strany Rady a parlamentu, a to by snáď ospravedlnilo, opodstatnilo štrukturovanejšiu a systematickejšiu spoluprácu s Európskym parlamentom. Ďakujem. Merci, monsieur président. And... Ďakujem pekne. No a na záver dostáva slovo na túto tému pán Kutaš. Ďakujem pekne. Pán prezident, pán predseda. No a najskôr, no a predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili v rámci tejto veľmi konštruktívnej diskusie. Treba povedať, že napriek istej kritike ste, pán prezident Majšťat, si určite všimli, že kolegovia uznávajú dôležitú úlohu Európskej investičnej banky v kontexte hospodárskej a finančnej krízy. Je jasné, že potrebujeme investície, potrebujeme projekty eh, s ohľadom na udržateľný rozvoj No a myslím, že musíme byť veľmi nároční a nemôžeme mať strach využívať aj veľmi inovatívne a nové nápady. No a ďalej by som chcel poukázať na to, že viacerí hovorili o transparentnosti a komunikácii so všetkými orgánmi EÚ mene mojich kolegov by som, pán predseda, pán prezident vám chcel povedať, že sa môžete v budúcnosti spoliehať na podporu parlamentu. Ďakujem pekne. Tým ukončujem túto debatu. O 12.00 dnes sa uskutoční hlasovanie. No a teraz prechádzame k ďalšej téme.